Eh, Kolegyne, kolegovia, vyhlasujem plenárnu schôdzu Európskeho parlamentu za otvorenú, tú, ktorá bola prerušená od ročna 13. februára. Poprosil by som vás, aby ste sa usadili, aby ste sa posadili trošku ďalej od seba, aspoň aby jedno miesto medzi vami bolo neobsadené, Vidím, že nás tu nie je až tak veľa. Z dôvodu ochrany verejného zdravia zápisnica zo schôdze z 13. februára sa bude považovať za schválená. Teda texty, ktoré boli schválené, e, boli distribuované príslušným adresátom. Sú nejaké vyjadrenia, prosím? Nie sú. Budeme teda považovať zápisnicu za schválenú. Mám niekoľko oznamov po zvolení pána Mata Cartyho ako poslanca Národného parlamentu v Írsku parlament berie na vedomie uvoľnené kreslo po tomto poslancovi od 8. februára tohto roka. Podľa platného rokovacieho poriadku príslušné orgány Írska ma informovali, že pán Chris McManus bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a nahradí pána Meta Cartyho s platnosťou od 6. marca tohto roka. Chcel by som týmto privítať tohto nového kolegu a pripomínam, že má plné práva vyplývajúce z členstva v Európskom parlamente presne podľa podmienok, ktoré stanovuje rokovací poriadok. Skupiny SAD Renew a Zelený ma informovali o viacerých rozhodnutiach, ktoré sa týka vymenovania ich zástupcov do výborov a delegácií. Tieto rozhodnutia budú uvedené v zápisnici dnešnej schôdze a nadobudnú platnosť e, k dátumu tohto oznamu. Konferencia predsedov ma informovala, že neboli vznesené žiadne námietky voči odporúčaniu výboru AGRI, aby e, sa nekonalo proti delegovanému aktu podľa článku 111 odseku 6 rokovacieho poriadku, aby sa nevznikla námietka voči tomuto delegovanému aktu. Toto odporúčanie k dispozícii eh, na, plenár, na plenárnej internetovej stránke. Ak sa ne ohradí žiadna politická strana alebo skupina poslancov do 24 hodín po tomto ozname. Toto odporúčanie sa bude považovať za odsúhlasené, inak bude predmetom hlasovania. Teraz prejdeme k programu. kolegyne, kolegovia. Vo štvrtok plenárna teda ako ste boli formovaní vo štvrtok plenárna schôdza tento týždeň neprebehne v Štrasburgu, ale v Bruseli. Z dôvodu vyššej moci rozhodol som na základe informácií od lekárskej služby v Európskom parlamente veľmi e, podrobne zanalizovali vývoj situácie v kontexte epidémie vírusu COVID-19 a domnievali sa, že presun plenárnej schôdze do Štrásburgu by predstavoval o mnoho vyššie riziko ohrozenia nášho zdravia aj e, ohrozenie zdravia miestneho obyvateľstva v Štrásburgu. A tiež e, nebola e, zaručená bezpečnosť všetkých účastníkov pléna. A vzhľadom na to sa prijalo rozhodnutie, že plenárna schôdza prebehne tu v Bruseli s cieľom zaistiť kontinuitu parlamentnej práce a vyhnúť sa akékoľvek prerušeniu legislatívnej práce. Chcem sa týmto poďakovať francúzským orgánom a všetkým tým, ktorí boli súčasťou tohto procesu. Chcem sa poďakovať všetkým za ich spoluprácu. Osobitne sa chcem poďakovať administratíve Európskeho parlamentu, ktorá v posledných e, týždňoch pozorne e, sleduje vývoj situácie. Je to veľmi zložitá situácia pre našu inštitúciu. A všetci poslanci politickej skupiny sa musia snažiť chrániť integritu parlamentnej práce, tak aby e, mohol pokračovať náš demokratický život. Naše vlády v členských štátoch Európska únia ako taká očakáva a požaduje od občanov, že budú prinašať obete a my musíme ísť príkladom, musíme ísť všetko preto, musíme urobiť všetko preto, aby sme zaručili kontinuitu parlamentnej práce, legislatívnej činnosti aj rozpočtovej práce. Musíme sa snažíte poraziť epidémiu COVID-19 e, aj vzhľadom na to, ako výrazne to zasiahlo ekonomický sektor. Ale naša práca na ekologickom dohovore, na imigrácii, na viacročnom finančnom rámci musí pokračovať. Musíme teda zostať v nasadení. Chceme prejaviť solidaritu všetkým kolegom, ktorí sú v zónach, na ktorých sa vzťahuje karanténa a nemôžu sa zúčastniť plenárnej schôdze. Všetci ostatní poslanci odporúča sa im, aby sa držali odporúčaní, e, ktoré úrady vydali. Odporúčame, aby ste na minimálnu možnú mieru zredukovali e, svoje, svoje cestovanie. Odporúčame, aby ste zatrvali v Bruseli. Zdá sa, že cestovanie je e, dosť e, znepokojivým faktorom. V týchto chvíľach musíme e, plniť výkon nášho parlamentného mandátu, musíme oceniť prínos všetkých tých, ktorí sa snažia aj v Európe, aj na celom svete, dennodenne sa snažia zabrániť ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Nepochybujem o tom, že vďaka zodpovednému prístupu, ale aj vďaka našej hrdosti sa s touto výzvou budeme schopní vyrovnať a preto som dnes absolvoval mimoriadne zasadnutie konferencie predsedov a chcem sa poďakovať eh, tým, ktorí boli súčasťou toto stretnutia za ich spoluprácu. Všetko úsilie, ktoré vynaložili v snahe nájsť nejaké riešenie, rozhodli sme zmeniť eh, záverečný návrh programu tohto týždňovej plenárnej schôdze a výsledok je nasledovný. Marcová plenárna schôdza bude pozostávať len zo zajtrajšieho zasadnutia, teda v útorok, a bude to prebiehať nasledovne od 9. do 12. hodiny, vyhlásenie Rady a komisie na tému vypoknutie vírusu korona chceme sa samozrejme uistiť, že tejto e, bitke bude dostatok zúčastnených osôb. Od 15. hodiny bude vyhlásenie Rady a komisie na, témy, na tému závery e, osobitného zasadnutia Rady 20. februára e, vzhľadom na viacročný finančný rámec. Parlament je významnou súčasťou tohto procesu. A potom vyhlásenie Rady a komisie na tému migračná situácia na hranici medzi Gréckom a Tureckom a tiež spoločná reakcia Európskej únie na túto situáciu. Takéto zmeny sa teda schválili na úrovni konferencie predsedov, čo sa týka programu tohto týždňa plenárnej schôdze. Ako iste chápete, chceli by sme, aby parlament naďalej fungoval, aby pracoval, ale zároveň musíme prijať všetky potrebné opatrenia a v čo najväčšej možnej miere zredukovať teda prácu tu v priestoroch parlamentu. Preto Týmto e, schôdzu v tejto chvíli odročujem a začne opäť o 9. hodine zajtra ráno. Ďakujem vám všetkým za spoluprácu.